przewodniczący! Ehm, dámy a páni, milí kolegovia, Dovoľte, aby sme zaviali prosím miesta, pretože dojde k oficiálnemu podpisu veľmi dôležitej dohody medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Takzvaný register lobbystov. Budeme, hlasovali sme v rámci správy Kasíny na minulej plenárke v Štrasburgu. A teraz bude oficiálne podpísanie Hlasovali sme presne 10. mája 2011. pokiaľ ja viem, rada by chcela povedať niekoľko slov. A musíme počkať na pani ministerku Dury, aby prišla do našej snemovne. aby prišla na toto slavnostné podpísanie. Takisto vítam aj podpredsedov komisie Mm, aj pánov komisárov, ktorí sú tu s nami pre toto oficiálne podpísanie a kolegovia pani Diana Wallis, podpredsednička Európskeho parlamentu a takisto členka negociačného týmu, pani podpredsednička Isabel Duron, podpredseda Rainer Wieland a kolega Karlo Cassini predseda výboru AFKO a takisto správodajca. Dovolte, chcel by som vás požiadať, aby ste teda eh, pri, by ste teda si vypočuli príhovor e, pani predsedničky rady, pani Dury, predtým, ako sa oficiálne podpíše um, dokument o registri lobbystov medzi Európskou komisiou, parlamentom, radou. Chceli by ste povedať niekoľko slov, nech sa páči, máte slovo. Mr. President, Pán predseda, cení poslanci, Chcela by som vyjadri, vy, prečítať politické vyhlásenie e, k tomuto tre, trans, registru transparentnosti. Rada považuje transparentnosť e, za princíp základnej e, dôležitosti pre Európsku úniu. Zmluvy zabezpe, zabezpečujú to, aby sa zabezpečilo dobré riadenie a účasť, občanskej situá- obč- účasť občanov, občanskej spoločnosti. Um, je potrebné, aby boli dokumenty čo najotvorenejšie a rozhodnutia sa musia prívať čo najotvorenejším spôsobom voči občanom. V súlade s týmito ustanoveniami rada je naďalej zaviazaná tomu, aby e, týmto tý, princíp transparentnosti bol absolútne efektívny. Takisto uznáva, že očak, e, občania očakávajú, že tí, ktorí konajú e, v, v, v, v mene transparentnosti rešpektujú najvyššie E, úrovne. Rada podporuje iniciatívu Európskeho parlamentu a komisie pripraviť spoločný transparentný register. Rada toho názoru, že transparentnosť by mala eh, sprevádzať eh, vzťahy so záujmovými skupinami a zástupcami zainteresovaných strán, aby sa mohlo s nimi eh, komunikovať otvoreným a konzistentným spôsobom. Rada obdržala pozvánku Európskeho parlamentu a komisie, aby sa pripojila k tomuto registru. Rada je ochotná. Rečnička je preručená predsedom parlamentu musím požiadať kolegov, prepačte, alebo milí kolegovia, slovo som udelil pani ministerke pre uradujúcej predsedničke rady. Prosím vás pekne, prestante diskutovať a počúvajte pani ministerku, nech sa páči, máte slovo. Dovol, ďakujem pekne, hovorí e, pani ministerka, ďakujem pekne, dovolte, aby som dokončila toto vyhlásenie tým, že rada získala alebo obdržala e, pozvánku Európskeho parlamentu a komisie, aby sa pripojila k tomuto registru a rada je pripravená zvážiť našu úlohu v tomto registri a je ochotná diskutovať o týchto modalitách s ostatnými dvoma inštitúciami Ťažko sa tlmočilo, keďže je tu taký hluk. Predseda, v prospech všetkých inštitúcií by bolo najlepšie riešenie, keby všetky inštitúcie mali rovnaký e, register pre externých spolupracovníkov a externé subjekty. Teraz by som chcel požiadať mojich e, podpredsedov pani Dajnu Wallis, Izabel Duran, Rainera Wielanda a predsedu výboru AFKO spravodajcu pána Karla Cassiniho, aby prišli eh, spolu so mnou podpísať túto tento dokument, takisto by som bol rád, keby aj podpredsedovia komisie podpísali tento dokument. Okay.